by to pán kolega Svoboda mohol priamo oznámiť pani kolegyni. Mandát pani Colin Lagel bol overený 25.4. a od 17. marca ho prehlasujeme za platný. Týmto prehlasujeme mandát kolegyne za platný. Má niekto nejaké námietky? Nie, nie je to tak. Tento mandát teda platí. Výbor pre ústavné otázky e, má